Takže budeme pokračovať. Nasledujúcovať bude vyhlásenie Rady a komisie v nadväznosti na dohodu o prístupení Európskej únie k Európskemu dohodu o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Prvým rečníkom je pán minister López Garrido. Máte slovo za radu.